Pán przewodniczący. Pán predsedajúci. Good afternoon. I'm sorry for being a bit late, but uh, popoludne, prepáčte, že som trochu meškal, ale mali sme tu problém procedurálneho charakteru a to, ak sa pamätáte, bola tu žiadosť EPP, e e, ktorá sa týkala rozpravy o väznici v Guantaname. Ale nám sa podarilo mm, dohodnúť, že teda, e, ale už teraz schôdza bude pokračovať ďalej a obdržali sme požiadavku pána Borgecia o osobné vyjadrenie, takže začnem osobným vyhlásením pána Borgecia. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes ráno som zaslal list predsedovi Európskemu parlamentu, pánovi Šulcovi. Vážený pán predseda, na základe vyhlásení pondelok 20. mája 2013 podľa eh, slov, ktoré som mal eh, kriticky eh, adresovať na adresu e, ministerky Kenš. Osoba bola urazená mojimi slovami a moje zámery by sa mohli síce chápať ako urážlivé k tejto osobe, a, alebo e, teda k osobe ako žene. Veľmi ma mrzí, že a moje slova, tak ako som sa vyjadril, mohli byť chápané takýmto spôsobom a že nejakým spôsobom že by som akože chápal, alebo tak, ako povedala ministerka, že by e, sa hovorilo o poligamii a že by som nejakým spôsobom ohrozoval dôstojnosť tejto ženy. Borgecio. Ďakujem pekne, pán Borgecio. A dovolte, aby som vás teraz informoval, že som obdržal požiadavku skupiny EPP na baze článku 177 odsek 1 rokovacieho poriadku, aby som odložil e, z rozpravu o Guantaname, ktorá je naplánovaná na štútok popoludní. Chcel by som sa spýtať pána Salafranku, Salafranku či chce teraz hneď zaviať stanovisko. Ďakujem. Dnes ráno som tento bod mene mojej politickej skupiny predložil, aby sme rešpektovali dohodu z 18. apríla a aby